proces. Nedostali sme zatiaľ odpoveď na našu e, výzvu, hrozí poprava. Opäť e, sa všetci obraciame na teheránske orgány a žiadame nevykonanie tohto trestu smrti. V mene parlamentu odsudzujeme trest smrti za akýchkoľvek okolností, pretože je to v rozpore so základnými hodnotami EÚ. Pani Kienge, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Rada by som pripomenula v tomto okamihu otrasnú situáciu môjho regiónu Emilia Romáňa, e, ktorá trpí záplavami, silnými dažďami a aj tento raz opäť e, bude trpieť asi aj celá Európa a je potrebné teraz stať po boku obyvateľov, ktorí trpia e, výkyvmi, obrovskými výkyvmi počasia. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, ja sa pripájam nie iba ako Talian, ale ako aj predseda Európskeho parlamentu e, k tomu, čo hovoríte. A veľmi súcitím so všetci, všetkými Európanmi, ktorí boli zasiahnutí zlým počasím. Chcem pripomenúť ešte Rok 1944 eh, Michele Rempo, ktorý svoju krajinu priviedol do eh, eh, skupiny spojencov bojoval za oslobodenie Rumunska. Je to veľmi dôležitá súčasť histórie Rumunska nášho kontinentu. Pani Forenca, nech sa páči. Informare la... Chcem informovať parlament, že som sa odobrala minulý týždeň do Ankary, aby som pozorovala e, proces s dvomi zástupcami AKP. Boli tam aj e, zástupcovia národných parlamentov, ale zástupcovia Európskeho parlamentu dostali zákaz vstupu do sály. E, Zabranila nám vo vstupe turecká polícia. Ďakujem. Ďakujeme pani Forenca za tieto informácie. Tento parlament je veľmi citlivý na e, takéto problémy, ktoré sú spojené s ochranou demokracie a slobody vo všetkých štátoch a veľmi osobitne nám záleží samozrejme na Turecku.